Poprosím vás, aby ste si všetci sadli. Musíme začať hlasovať. No? Pán Marias požiadal o slovo. Procedurálna otázka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 17. decembra náš parlament schválil uznesenie, ktoré odsudzovalo porušovanie ľudských práv v Burundi a žiadalo oslobodenie greckých občanov, greckého občana z Spirosa Mabinaki, ktorý je od konca júna uväznený. Ako šéf policie odmietol dať príkaz svojim jednotkám strieľať na manifestujúcich. Chcel by som informovať parlament o jeho osude. V piatok minulého týždňa bol oslobodený súdom a bude, uväzni, e, teda bude oslobodený a bude môcť prísť nás navštíviť. To všetko poukazuje na silu uznesení Európskeho parlamentu a my musíme pokračovať v tejto práci aj naďalej. Ďakujeme, pán Maria. Sme všetci presvedčení, že Európsky parlament má aj bude zohrávať významnú úlohu v otázke ochrany ľudských práv, pretože zastupuje 500 miliónov európskych občanov. A teraz ideme na hlasovanie. Máme tu správu Hautala žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Česlava Adama Siekierského. Za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá správa Hautala žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity stále Česlava Adama Siekierského. Kto je za návrhu znesenia rozhodnutia? Proti? Zdržali sa? Prijaté. práva Gabriel Mato. Viacročný plán obnovy populácie tu nejaká modroplutvého vo východnom Atlantiku a v stredozemnom mori. Máme pozmeňovacie návrhy kompetentného výboru blokovo 1 až 40, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Článok 8 po odseku 6 číslo 41 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. O návrhu e, komisie ideme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Spravodajca chce vystúpiť? Pán Mato, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, len chcel som upozorniť eh, plénum, aby sa nehlasovalo o rezolúcii, pretože budú ešte rokovania s radou. Na návrh spravodajcu, ktorý navrhuje o presunutí hlasovania. Kto súhlasí s návrhom spravodajcu o presunutí hlasovania? Kto je proti? zdržali sa, je schválený návrh spravodajcu a teda otázka e, znovu e, je odvolaná a teda presúva sa do e, gestorského výboru. Správa Langen, výročná správa politike hospodárskej súťaže EU. číslo 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ocek 5, originálny text dve časti, prvá časť to je za, proti, zdržali sa, myslím, že je prijaté, druhá časť to je za, proti, zdržali sa, radšej si to overíme elektronicky. La votazione è chiusa. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 9 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 10 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté Odsek 9, originálny text, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 14, originálny text. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Číslo 11, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté číslo 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 21, originálny text, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Originálny text odsek 35, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si elektronicky druhú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 41, originálny text, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 46, originál text prvá časť to je za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Originálny text 54 odsek to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Po odseku 54 číslo 15 to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Originálny text odsek 62 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 67, originálny text, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 63, originálny text, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 65, originálny text, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 66, originálny text, tri časti, prvá časť za? Proti? Zdržali sa? prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté tretia časť za, overujeme si druhú časť, Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. Odsek 73, originálny text, dve časti, prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 75, originálny text, to je za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 76 originálny text, 3 časti, prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté tretia, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 78 originálny text, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 81 originálny text, dve časti. Prvá za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 84, originálny text, tre časti, prvá za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, tretiu časť otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 86, originálny text za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme elektronicky, keď si tak želáte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Dobre, dvíhajte ruky, lebo potom, keď ich nezdvíhate, dobre, nevidím to. 87 originálny text za. Proti Zdržali sa? Tiež si overíme radšej. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 88 originál text, je za. Proti, zdržali sa, schválené. 89 originálny text menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Po 89 odseku pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, držali sa, prijaté. 94 originálny text, kto je za, proti, držali sa, prijaté. Po odseku 99 pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 104 originálny text za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 105, originálny text za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 106, originálny text za, proti. Overíme 105, ideme overovať odsek 105, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 106, originál text za, proti, zdržali sa. Radšej si to overíme. Myslím, že je to zamietnuté, ale radšej si to overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 10, rozdiel 107, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 111, originálny text, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 112, originálny text, za, proti, zdržali sa, prijaté. 113, za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 3, po úvodnej citácii 15, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 4, za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie H, originálny text za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie P, originálny text za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky. Zdá sa mi, že je to zamietnuté, ale nie som si istý. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Po úvodnom ustanovení Q, pozmeňovací návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ideme hlasovať o uznesení menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Gratulujeme pánovi Langenovi. Passiamo alla relazione Ideme na správu WART. Úloha medzikultúrneho dialogu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnot EÚ. On k návru alternatívnom uznesenie je pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté odsek 7, originálny text Je tu jasná drvivá väčšina, môžeme si to elektronicky overiť. Samozrejme uvidíte, že ten výsledok je taký. Uzatváram hlasovanie. Nemám k tomu komentár. Odsek 7, originálny text, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, overíme si to ale. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. O celom uznesení výboru KULT menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Text je schválený. Gratulujeme spravodajcovi. Myslím, že chce vystúpiť. Uh, thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tiež sem poďakovať všetkým kolegom, aj zamestnancom, aj odborníkom na vzdelávanie, aj e, náboženským organizáciám, aj občianskej spoločnosti, aj samotným mladým ľuďom. S týmito všetkými som konzultovala celú túto otázku a vďaka tomu máme takú správu, ktorá prezentuje pozitívnu budúcnosť pre mladých ľudí, pre naše komunity e, prostredníctvom procesu vzájomného dialogu. Dialóg to je konverzácia. Ďakujem. Grazie. Ďakujeme. Ideme na správu BALC. Hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ. Odsek 2, originálny text za. Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 6, originálny text za. Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 22, originálny text. To je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 24, originálny text, dve časti, prvá časť za proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené odsek 26 v dvoch častiach originálnom textu prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené, odsek 46 originálny text za, proti, zdržali sa, prijaté Odsek 59, originálny tak dve časti, prvá za, proti, zdržaté druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie A, originálny text dve časti, prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Hlasovanie o uznesení, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Text je schválený. Gratulujeme pánovi Balcovi. Správa Barbara Matera vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe. Odsek 1, originálny text dve časti, prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 5, originálny text, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 9, originálny text, dve časti. Prvá za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 11, originálny text 3 časti, prvá za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdrž, zdržali sa, schválené, tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 14, originálny text 3 časti, prvá za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 22, originálny text, menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 29, originálny text za proti, zdržali sa prijaté, odsek 30, originál text za, proti, zdržali sa prijaté, odsek 36, dve časti, prvá za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené odsek 39, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, úvodné ustanovenie D, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie je originálny text dve časti prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie L, originálny text dve časti prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté úvodné ustanovenie X, originálny text za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie Z, originálny text za, proti, zdržali sa prijaté. Chceme hlasovať o uznesení menovite. Otváram hlasovanie. La votazione è più... Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Gratulujeme pani Matere.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 proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, odsek 9 za, proti, zdržali sa prijaté, odsek 14 za, proti, zdržali sa prijaté, odsek 17 za, proti, zdržali sa prijaté, odsek 18 za, proti, zdržali sa prijaté, odsek 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si elektronicky číslo 20. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté.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 proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49, dve časti prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté ocek 52 časti prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté ocek 51 dve časti prvá za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 60, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 62, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 60, overíme druhú časť, číslo 62, otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Uzatváram hlasovanie. Schválené.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 zopakuje. Je to jasné, hlasujeme o druhej časti 62. Áno, 62, druhá časť, to sme overovali. La votazione aperta. Otváram hlasovanie. Su quello stavamo votando. La votazione è chiusa. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 63, originálny text za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 64 za, proti, zdržali sa. Odsek 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 69 za, na dve časti prvá za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 70 časti, prvá za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 75 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie je za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie M, dve časti, prvá za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie Q, za, proti, zdržali sa prijaté. Rko za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie S, za, proti, zdržali sa prijaté. A ideme hlasovať celom uznesení, menovite otváram hlasovanie. la votazione è chiusa uzatváram hlasovanie je to schválené gratulujeme spravodajcovi Plurovi passiamo alla relazione správa Kalat Gebhardt smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu odsek 1 číslo 14 za proti zdržali sa, prijaté. Číslo 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 8, originálny text za, proti, zdržali sa, prijaté. Po osmičke pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky. zatváram hlasovanie. Zamietnuté číslo 6, od 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté číslo 15 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté odsek 16, dve časti, prvá za, proti, zdržali sa prijat, zamietnuté, druhá časť, teda schválený, ospravedlňuje sa rečník, druhý, za, proti, zdržali sa, overím elektronicky. Druhá časť odseku 16. La votazione chiusa. Konec hlasovania. Schválené. 19, kto je za, kto je proti, kto sa držal, schválené. 26 je za, teda 16 je za, proti, držali sa. E, e ďalej 30 k 3 časti, prvá časť, bez je za, druhá, teda pardon, proti, druhá za, proti, držali sa, prijata, 3 za, proti, držali sa, prijata, 31, dve časti, čas prvá za, proti, zdržali sa, prijatá. Časť druhá, sa proti, zdržali sa, prijatá. 34. Druhá časť, e, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Časť druhá, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. La votazione chiusa. Koniec hlasovania. Prijaté. 35, dve časti, čas prvá za, proti, držali sa, hm, prijaté, dvojka za, proti, držali sa, to si overíme, otváram hlasovanie, čas druhá, v odseku, alebo paragraf 35, konec hlasovania, návrh prijatý, 21 kto za? Proti? Zdržali sa? zametnuté, 22. Za? Proti? Zdržali sa? Návrh zametnutý? 47. Dve časti. Čas prvá za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Čas druhá. Menovité hlasovanie. Otvorom hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 25 e, za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Pôvodný text e, od ale ešte 53 si overíme. Teda pohľadne sa na číslo 25. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Čiže ideme na 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 59, pôvodný text, dve časti, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, bol prijatý, časť druhá, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý 62, dve časti čas, prvá za, proti. Zdržali sa. Návrh prijatý, čas druhá, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 63. Pôvodný text, dve časti. Čas prvá, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Návrh prijatý. Čas druhá, za, proti, držali sa, návrh prijatý. 64. Čas prv, dve časti. Prvá časť je menovité hlasovanie. Mám hlasovať. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Čas druhá. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Návrh prijatý. 23. Menovité hlasovanie. Otváram. Konec e, hlasovania. Návrh zamietnutý. 65 pôvodný text menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Ďakujem pekne. 67. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 68. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 71. Pôvodný text. Dve časti. Čas prvá. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Čas druhá za, proti, zdržali sa, prijaté. 73. Dve časti, čas prvá za, proti, zdržali sa, prijaté. Čas dva za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodný, teda ústny pomenávací návrh bod 76, e, či nie? Nie. Takže 76, kto je za? Proti? Pro, e, zdržali sa, návrh bol prijatý. 81, pôvodný text, tri časti, čas prvá za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, čas druhá za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, čas 3 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 82, dve časti, čas prvá, za, proti, zdržali sa, prijaté, 2, za, proti, zdržali sa, prijatý. 87, dve časti, čas prvá, za, proti, zdržali sa. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozrieme sa návrh číslo 2 po odseku 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 89, chcete si to overiť? Takže pozrieme sa návrh číslo 2 po odseku 88, to si overíme elektronické otvorom hlasovania. Je to pozmeňovací návrh číslo 2 po odseku 88, teda opakujem. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Odsek 89, pôvodný text, 3 e, časti, čas prvá za, proti, zdržali sa, prijata. Čas 2 za, proti, zdržali sa, prijata. Čas 3 za, proti, zdržali sa, prijata. 92, dve časti, čas prvá za, proti, zdržali sa, prijatá, čas 2, za, proti, zdržali sa, prijatá. Po odseku 100, bod 4,1, sa návrh 7 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, osmička za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 110, originálny text za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci sa číslo 17 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Číslo 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1 na 9, 3 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijata, 2 za, proti, zdržali sa, prijata. Čas 3 za, proti, zdržali sa, prijata. Deviatka. Za, teda po 120 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Desiatka za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 3 a 11 k 125. -ke. Spravodajkyňa? Bola som upozornená na to, že pri tomto pozmeňovacom návrhu preklad do francúzštiny nie je správny a síce, že sa tam tvrdí presný opak toho, čo spomína e, pôvodné znenie, a síce v angličtine, teda hlasujeme o anglickej verzii, nie o preklade do francúzštiny. Len som na to chcela upozorniť kolegov. Grazie, onorevole, faremo veri... Ďakujem pekne, to si overíme, to si opravíme, aby tam nebola chyba. Čiže 3 a 11 v pôvodnom znení, teda jazykovom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 12 za. Teda, pardon, overujeme si 20 -ku? Bola to veľmi jasná väčšina, ale môžeme si to overiť. Číslo 20, odsek 127, pozmeňovací návrh číslo 20 o prvom hlasovaní. La votazione è chiusa. Konec hlasovania. 72 za, 630 proti. To bolo naozaj e, jednoznačné, neviem prečo takto sádzame. E, čas, ďalej 12. Dečko za, proti, zdržali sa, zametnuté, 13. za, proti, zdržali sa, zametnuté. Teraz e, uznesenie ako také, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Kone, e, bolo to prijaté. Gratulujeme pani Kalas, pani Gepard, je ich e, usilnej práci. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Ďalej vysvetlenia hlasovaní